týka hospodárskej súťaže za rok 2008. No a ja vám môžem povedať, že máme len dvoch rečníkov, pani Intveld a pána komisára Barniera. Dúfam, že v rámci každej sa nebude hlásiť do diskusie 30 rečníkov. Takže teraz dostáva slovo pani Intveld na 4 minúty. Vážený eh, pán komisár, kolegovia, táto správa bola prijatá v našom výbore veľkou väčšinou a to je plodom spojených snách politických skupín. A chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, a pokiaľ ich tu vidím, za vynikajúcu spoluprácu. Ekon víta ten dôraz na spotrebiteľov. Predošli, e, predošla pani komisárka odviedla vynikajúcu prácu v oblasti e, týchto politík a Eh, budeme eh, dúfať, že pán Almunia bude pokračovať v, te, v tejto tradícii. Otázka kartelov. Eh, tu sme diskutovali do, veľ, do veľkej hĺbky otázku sankcií, vysokých pokút a priechodnosť trestov, ale kým vstúpim do detailov týchto rozpráv, Chcel by som, chcela by som pripomenúť, že najlepšie zároky pre európske spoločnosti na e, vyhnutie sa sankciami je nezapájať sa do kartelov. Vy si možno myslíte, že takto prekabatíte konkurenciu, ale v skutočnosti škodíte spotrebiteľom. E, oni e, v každom prípade je určite dôležité potrestať zlé správanie. E, sankcie musia mať dostatočne nezastrašujúci efekt, vysoké a pokuty sú efektívnym nástrojom, ale možno, že by boli príliš zjavné, keby boli jediným nástrojom a preto by možno bolo dobre vypracovať návrhy, ktoré by boli rafinovanejšie a efektívnejšie Mali by sme sa pozerať aj na otázky, ako je osobná zodpovednosť, transparentnosť, e, zodpovedanie sa a rozvoj európskych štandardov v e, týchto jednotlivých e, programov. Potom štátna pomoc, druhá otázka. V kontexte ekonomickej krízy sa poskytli rôzne množstvo podpor pretože sa hovorilo, že výnimočné podmienky si vyžadujú výnimočné opatrenia. Nemali by sme však zabúdať na to, že poskytovaná štátna pomoc má určitú cenu. Aká? Aká je tá cena? No, e, sú to otázky e, verej, verejných e, e, schodkov a toto sa preniesie na budúce e, generácie. Preto, kolegovia, máme povinnosť zdôvodniť každý cent, ktorý sa využil. A preto ma teší, že Ekon vyzýva komisiu aby hĺbkovo vyhodnotila výsledky týchto štátnych pomocných akcií. Tieto poskytnuté pomoci na tzv. zelenú obnovu už pred dvoma rokmi nás presvedčili, že treba prijať tento balíček s, so, s prísľubom, že sa to využije na dlho potrebné uh, opatrenia udržateľnej vedomostnej ekonomike. A teraz sa pýtame, či peniaze priniesli e, tieto výsledky. Kto bol vlastne ten, kto profitoval a čo sa e, udialo pre zelenú obnovu. Takisto chceme, pán komisár, vyjasnenie, e, preverovanie finančnej stránky štátnej pomoci. Takisto zo pár slov k otázke vertikálnych zásahov. Vieme, že súčasné opatrenia sa v máji preveria. Európska komisia e, sa zaviazala, že e, bude revidovať európske prostredie ja však so sklamaním musím konštatovať, že v médiách sa hovorí o posledných krokoch, keď som sa dožadovala rovnakých dokumentov od komisie, ktoré teraz prenikli na e, verejnosť, tak som ich nedostala. Tak tu nemôžem skryť sklamanie. Komisia by mala ukončiť systematické úniky informácií tlače, tlačí. E, to je pod našu úroveň. Chcela by som ešte na záver povedať, že pokiaľ ide o obsah, e, ten, tento návrh e, diskriminuje e, malopredajcov na internete. Žiadam preto komisiu, aby túto situáciu napravila, pretože v 21. storočí musíme naozaj podporovať hospodárskú súťaž a neblokovať ju. Vyzývame komisiu, aby záujmy spotrebiteľov postavila nad všetky iné takisto preverenia sektorálneho charakteru, hlavne pokiaľ ide o internetovú reklamu. Ak to komisia nechce urobiť, tak chceli by sme pochopiť, aké máte kritéria na to, že ste to odmietli. A posledná vec, toto je naozaj posledná, povedali mi, že som mala 6 minút. Je to nepochopenie, mali ste 4 minúty, nie 104 minút. E, vždy, ste, vždy to bolo nesprávne. Uzavrite, prosím, vaše úvahy hovorí pán predsedajúci. Vítame, pán predseda, prísľub pána Almuniu, že zapojí užšie parlament do e, politík hospodárskej súťaže. Celkom jasne je tu vidieť potreba pre silnejšiu demokratickú legitimitu týchto politík. A tu dúfam, že tento dokument e, vertikálny bolo, bol len omylom. Takisto očakávame, že komisia bude úzko zapájať parlament do eh, prípravy eh, politík hospodárskej súťaže. Tešíme sa na odpoveď eh, komisie. Ďakujem za tolerantnosť. Uh, the commission, Mr. Barnier, for five minutes. Teraz komisár na 5 minút. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene môjho kolegu a priateľa Joakina Almúniu by som poďakoval pani Intveld za jej správu, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž za rok 2008. Aj pánovi Butikoferovi a Bielanovi, ktorí spravodajcovia z výboru ITRO, ITRE a z výboru pre vnútorný trh prispeli k príprave tejto správy. Pani spravodajkynia, Európska komisia zaznamenala, že vaše uznesenie sa venuje mnohým otázkam. Pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže, venuje sa aj fungovaniu pravidiel a nariadenia a nariadení, pokiaľ ide o kartely. Naše, aj vaše uznesenie má dva ciele. Poprvé, ešte viacej zlepšiť obsah našich výročných správ o hospodárskej súťaži a po druhé tiež toto uznesenie bude tiež slúžiť na to, aby sa viedol oveľa hĺbší dialog a, a pán Almunia e, samozrejme vyzýva, aby sme v tomto dialogu s vami išli samozrejme ešte ďalej. Ide o všetky politiky vrátanie politiky hospodárskej súťaže. Bude sa to robiť samozrejme v spolurozhodovacom procese a Európska komisia samozrejme nebude meniť nič, čo je zakotvené v zmluve, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, ale sme ochotní zrevidovať prípad po prípade, či sa spolurozhodovanie môže aplikovať na nové iniciatívy, keď naše iniciatívy pôjdu mimo rámca hospodárskej súťaže. Pán Almunia v januári oznámil, že parlament bude plne asociovaný ku všetkým legislatívnym aktivitám v tejto oblasti. Komisia aj parlament si myslia, že súčasná hospodárska kríza nemôžu odôvodniť e, prílišné uľahčenie niektorých pravidiel, pokiaľ ide o udelovanie štátnej pomoci. A my sme veľmi prísny v tomto postoji predovšetkým zabrániť e, všetkým narušeniam hospodárskej súťaže. Rok 2008, kedy došlo k začiatku tejto hospodárskej krízy, bol veľmi špecifický. Táto správa o roku 2008 bola veľmi ambiciozná, bola vypracovaná vo veľmi úzkej spolupráci s národnými európskymi partnermi Kríza kulminovala v roku 2009. Kľúčová kapitola tejto správy roku 2009 bude sa venovať hospodárskej súťaži v, to, v tejto krízi. Táto správa by sa mala prijať v druhom štvrt roku tohto roku a samozrejme aj vtedy bude príležitosť, aby Európsky parlament mohol viesť Európskou komisiou konštruktívny dialog Pani Intveld, vy ste vo svojom vystúpení zdôraznili tú otázku vertikálnych opatrení a aj váš pozmoňujúci návrh. Komisia je presvedčená, že našla rozumnú rovnováhu, pokiaľ ide o to, aby si podniky mohli e, sami vyhľadávať svojich dodávateľov. Pokiaľ ide o predaj v normálnych kamenných obchodoch, ako aj predaj online. Ide o optimálny spôsob predaja, je to dôležité pre značku. Ale koncesionári a vôbec predajcovia majú mať príležitosť využívať internet, ale aj klasické obchody návrh prispieva k všeobecnej politike Európskej komisie v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o podporu obchodu online a internetu. Ďakujem pekne. A teraz e, spontánna rozpráva, Ešte štyria rečníci, pán Kelly. E, ďakujem veľmi pekne. Spravodajkyňa hovorila o karteloch, monopoloch, e, no a kartely existujú a viem, že v Írsku Ehm, sú polnohospodári eh, presvedčení o tom, eh, že existujú mm, kartely eh, a situáciu čoraz viac komplikujú. No a stále, neustále a, alebo jednotne rastú, ale aj padajú ceny. No a, a cenový rozdiel medzi hovedzím dobytkom v Írsku a vo Veľkej Británii dosahuje až 100 eur. Takže odstranenie môže byť náročné, ale pán komisár Barnier by mohol e, využiť e, svoje možnosti na to, aby niečo proti tomu podnikol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Šváb. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teraz sa eh, nebudem pýtať, eh, koľko času mi eh, dáte. Myslím, že to je jedna minúta, preto to poviem veľmi stručne. Ďakujem vám a pánovi komisárovi za úvod. A chcel by som povedať, že dodržiavanie a kontrola dodržiavania práva hospodárskej súťaže je v záujme spotrebiteľov. No a preto je dobré, že komisia teraz poprvýkrát Ehm, vyčlenila osobitnú kapitolu eh, pre spotrebiteľov a eh, právo hospodárskej súťaže. Je to veľmi eh, dôležité, že to prišlo po dlhých rokoch. No a ťažká fáza presadzovania tohto práva, hlavne čo sa týka čo sa týka podpory, finančnej podpory pre podniky a banky. A to ešte len príde, pretože v roku 2008 to až nebol taký problém a preto komisia musí jasne kontrolovať situáciu, aby tým netrpel vnútorný trh a spotrebitelia. Po piaté alebo po štvrté dôležité je tiež e, Dôležité sú malé a stredné podniky. Správa jasne hovorí, že malé podniky e, v prípade pokut a kartelov treba osobitne hodnotiť. No a čo sa týka predaja, internetového predaja, to je zložitá otázka, ale tak ako už bolo navrhnuté na ekonie, alebo to, čo bolo navrhnuté na ekonie, je podľa nás prečasné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Sanchez presedu na jednu minútu. Správa o hospodárskej súťaži z roku 2008 je tam nová kapitola o karteloch a hospodárskej súťaže. Navrhujú sa tam určité opatrenia, ako napríklad usmernenia, sprievodné usmernenia pre energetický balíček, pravidla hospodárskej súťaže a tak ďalej. Venuje sa hospodárskej súťaže v kríze. Členské štáty navrhli určité opatrenia, ale je potrebné zrušiť určité narušenia hospodárskej súťaže a zabrániť aj morálne riziko. Žiada sa tam horizont pre automobilový priemysel, väčšia pozornosť MSP, e, väčšia pozornosť potravinovému reťazcu a tiež e, mliečným výrobkom. E, tiež sa zdôrazňujú kompetencie Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu túto správu podporujeme a gratulujeme pani spravodajkyni. Pán Balčítis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos pán komisár, milí kolegovia. Ja ako tieňový spravodajca by som rád pogratuloval kolegyni Sophie Intveld za to, že vypracovala takúto veľmi kvalitnú správu. Hovorí sa tu o niečom, čomu musí Európska komisia venovať obrovskú pozornosť Počas hospodárskej krízy je povolené členským štátom poskytovať štátnu pomoc určitým spoločnostiam za, určité, za určitých podmienok, ale Európska komisia by mala overiť, či, tá, či táto štátna pomoc bola udelená v zmysle týchto podmienok. Ide o to, aby sme zabránili narušovaniu hospodárskej súťaže pretože to by zhoršovalo aj všeobecnú hospodárskú situáciu a postavenie EÚ vo svete. Ide tiež o to, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť energetického trhu. To všetko je potrebné, aby e, tento energetický trh dobre fungoval aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Hm, zajtra pokračujeme v našom plenárnom zasadnutí. Zajtra, útorok 9. marca, začíname o 9. do 13. a od 13. do 21. a od 21. do 24. hodiny. Končím dnešné plenárne zasadnutie a želám vám všetkým dobrú noc.